Zápisnica schválené texty sedenia 21. novembra sú k dispozícii. Pýtam sa, či sú námietky k zápisnici. Zdá sa, že nie. Pani Lena